Teraz tu máme stručnú prezentáciu správy pani Rís ohľadne otázok týkajúcich sa vplyvu elektromagnetického poľa na zdravie. 4 minúty, nech sa páči. Ďakujem, vážny pán predseda. Ja nie som prvá a určite ani posledná, ktorá e, kritizuje článok 45 rokovacieho poriadku, a kritizujem vlastne túto otázku, pretože tu nie je rozpráva, ani v skupine nemáme rečníkovi. Ja chcem všetkým poďakovať. Pani Ajale, pani Lukas, pani Sinot, pani Ferrera a aj pánovi Van Nistelrooy. E, vidíme, že zasadacia sála je takmer prázdna, je 23 hodín a pritom je to veľmi dôležitá otázka, ktorá sa týka miliónov európskych občanov. Európska únia e, sa zatiaľ touto otázkou nezaoberá. Máme tu boom nových Wi-Fi, Bluetooth, e, mobilných telefónov, e, antény. Skutočne žijeme v prostredí, kde máme nepopierateľné výhody z týchto E, zariadení, ale zároveň vyvstávajú vážne obavy ohľadne ich dopadu na ľudské zdravie. Ja som moju správu vypracovala v pomerne citlivom kontexte. E, e, bolo to v prostredí, keď keď vedecké spoločenstvo nedokáže nájsť ešte zhodné stanovisko. mali, predovšetkým tu ide o ochranu rizikových skupín detí, jaslí, škôlok, e, dôchodcov a tak ďalej. Takisto je potrebná moralizácia tejto témy prostredníctvom procedúry, ktorá by zabezpečila nezávislosť výskumu a vedeckých expertíz. Ďalej treba zmeniť správanie vzhľadom na mobilné telefóny, slúchadlá, výchovu, treba zabezpečiť bezpečnejšie praktiky, kontrolovať marketingové e, kampane a takisto e, treba vyvíjať istý tlak aj na telefónne a, a e, spoločnosti a, tele- a elektrických distribútorov. Je dôležité revidovať limity emisí. Bohužiaľ, kolegovia z výboru Envy ma nenasledovali, aj keď ten istý text doslovne bol citovaný na pléne v septembri minulého roku v rámci inej správy o Európskom akčnom programe o životnom prostredí a zdravotníctve 2004-2010. No a pokiaľ ide o tieto záležitosti, tak myslím si, že táto správa prináša isté vyjasnenia, pretože experti síce sa ešte nezhodli, Niektorí podporujú operátorov, iní zase obyvateľov. Táto metóda statu quo, ktorú prevzala e, VTO aj Európska komisia, dohodli sa, že v roku 2015 sa opäť stretnú, teda takmer v novom desaťročí, aby znova e, prehodnotili tento tzv. koktejl názorov. To nie je dobrá správa, zdá sa mi to ľahkovážny prístup. Dúfam len, že budúcnosť nám nepovie, že sme vinní za tieto e, eventuálne hrozby. E, teraz e, princíp predchádzania, ten by mal viesť k zredukovaniu neistotu. Je to dynamický a progresívny postup v takých citlivých oblastiach, ako sú zóny s elektromagnetickým žiarením. Túto iniciatívu podporujú zelení a majú všetky moje sympatie, pretože navrhujú, aby sa zredukoval prach emisí. 9 členských štátov k tomu už pristúpilo, napríklad aj Valonsko a bruselský región. E, teraz je tu 41 voltmetrov a už budem končiť, pán predseda. Som spravodajkyňou Európskeho parlamentu k tejto otázke a chcem predovšetkým zachovať všetky ostatné výhody tejto správy a preto zajtra vyzývam, aby ste hlasovali o tejto správe. No a úplne na záver chcem ešte vyslať dve posolstva. Téma dopadu elektromagnetického žiarenia na zdravie je otvorená a som presvedčená, že nový Európsky parlament sa tejto otázky opäť zmocní z hostí, lebo E, dnes e, ešte stále e, sa tomu nevenuje dostatočná pozornosť. Ďakujem a teraz očakávame reakciu pána Ferhojgena. Pán predseda, dámy a páni, dovolte mi, aby som sa Európskemu parlamentu a pani Ríza ako spravodajkyni poďakoval za túto správu z vlastnej iniciatívy o elektromagnetických poliach. Áno, máte pravdu, ide o tému, ktorá pre mnohých európskych občanov je veľmi kontroverzná, ale aj veľmi dôležitá, aj pre nás samozrejme. Vzhľadom na komplikovanosť a emocionálnosť tejto otázky je dôležité, aby sme sa zaoberali zberom faktov a ich objektívnym obozretným hodnotením. Komisia túto tému veľmi pozorne neustále monitoruje. Toto vyplýva aj z odporúčania rady na túto tému. Komisia preto využíva odborné výbory na získavanie informácií o tom, či sú tu nejaké rizika elektromagnetických polí, teda by sme mali vždy najčerstvejšie, najnovšie informácie a na základe stanoviska príslušného odborného výboru e, sa potom príjmajú konkrétne dokumenty komisie. Dovolte mi, aby som povedal, že pokiaľ ide o vývoj v členských štátoch v tejto oblasti, ani pokiaľ ide o rozsudky súdov, že tieto veľmi pozorne sledujeme a napríklad aj v prípade Bruselu, teda vývoja, znižovania expozície takýmto radiomagnetickým vlnám naozaj veľmi pozorne sledujeme. A ešte niekoľko stručných bodov. Poprvé, na úrovni EÚ už existuje určitý rámec kde sa stanovujú hraničné hodnoty a produkčné normy, ako aj definovaná úroveň ochrany, pokiaľ ide o známe dopady. Po druhé, nezávislé vedecké skúmania zdôvodňujú zmenu nezdôvodňujú, neopostatňujú zmenu v našom prístupe k takýmto hraničným hodnotám. Mm. Komisia i naďalej bude sledovať najnovší výdvoj v tejto oblasti, aby zistila, či je potrebné nejakým spôsobom pozmeniť eh, tieto hodnoty expozície Komisia vníma ako svoju úlohu viesť dialog so zaujímavými skupinami o možných dopadoch elektromagnetických polí na ľudské zdravie. Komisia chce spolupracovať s najdôležitejšími aktérmi tak, aby sa reagovalo primerane na obavy verejnosti. Dovolte mi, aby som zdôraznil naše snahy aby sme napríklad podporovali aj výskum v tejto oblasti, aby sa e, zistili zatiaľ nepotvrdené rizika. Ďakujem, pán komisár. My sa pokusím, my sme sa počas vášho prejavu pokúsili zredukovať elektromagnetické pole v tejto sále. Zajtra budeme o tejto správe hlasovať a máme tu poslednú správu. Je to správa pá Gacek, problémy a perspektívy spojené s občianstvom EÚ. Dávam slovo správodajkyni na 4 minúty. Pán